Zastupuje ju dnes komisár Neven Nimica, ktorému týmto dávam slovo. Nech sa páči, pán komisár. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci. Vítam príležitosť e, tejto rozpravy o naliehavej otázke. Prosím som predchádzajúcich uznesení a konania e, poslancov. E, parlament pripomenul Burundi, že musia pokračovať som úsilí dosiahnuť stabilnú demokraciu, aby e, krajina e, sa vymanila z nestability a presunula sa k demokracii a posunula sa aj k regionálnej integrácii. Žiaľ, Burundi je v kritickej situácii a do, e, to, čo sa dosiahlo za posledné roky, je ohrozené. Rozhodnutie vládnocej strany menovať prezidenta Nukroziza e, za kandidáta v prezidentských voľbách viedlo k veľkému rozdeleniu v spoločnosti a v politike. Treba to hneď riešiť. EÚ už vyjadrila napríklad v záveroch e, Rady pre zahraničné veci z marca, aký význam prikladáme e, dohodám z Aruše, e, na základe ktorých sa Burundi po rokoch občianskej vojny buduje mier. Tu sa uvádza, že tí, ktorí žiadajú, aby Eruša bola uh, rešpektovaná, najmä tá otázka trehote mandátu, aby títo neboli ignorovaní. Toto je naďalej naše stanovisko a nie je prineskoro, aby sme sa uberali cestou e, zmierenia a dialógu vysoká predstaviteľka podpredsednička Mogherini a ja sme zhrození zo správ o policajnom násilí, o masovom zatýkaní, vrátane zatýkaní ľudskoprávnych aktivistov, novinárov a ďalších aktivistov z občianskej spoločnosti, ktorých tento parlament veľmi dobre pozná. Minulý rok mnohí z vás veľmi intenzívne bojovali za prepustenie eh, prekára Monimpu eh, z ľudskoprávnej eh, organizácie APRUD opäť eh, bol eh, zatknutý bezdôvodne a som rád, že bol prepustený a blahoželám tým, ktorí pracovali v jeho, hm, teda v mene jeho prepustenia, ale aj iní boli ohrozovaní eh, a zatknutí v podobných prípadoch a musíme tie prípady veľmi pozorne sledovať. Zastrašovanie a ohrozovanie ľudskoprávnych aktivistov, médií, politickej opozície a ďalších kritických hlasov sa musí zastaviť. Pán predseda, eh, chcem vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám tých, ktorí zahynuli, eh, tých, ktorí boli zranení pri nedávnych nepokojoch. Eh, veľmi ma mrzí obmedzenie slobody prejavu médií a slobody zhromažďovania a Burundiania teda nemajú možnosť vnímať, čo sa okolo nich deje a nemajú možnosť sa vyjadriť ešte pred začiatkom volebnej kampane. Toto e, v zásade iba e, povzbudí frustráciu, bude to šíriť nejaké e, klopety a tak ďalej. Takže je potrebné, aby sme sa vyhli provokáciám a zároveň burundské orgány by mali rešpektovať právo na mierové demonstrácie a mali by sa vyhnúť použitiu nadmernej sily. Chcel by som niečo povedať aj o prezidentských a legislatívnych parlamentných voľbách Burundi. Úspešné voľby by mali byť našim prvým cieľom. Ako viete, Európska únia dala nielen finančnú podporu týmto voľbám, ale vysiela aj pozorovateľskú volebnú misiu. A tieto dôležité príspevky preukazujú našu angažovanosť, eh, aby voľby boli úspešné. Ale chcem vám pripomenúť kľúčový prvok v nedávnom vyhlásení vysoké predstaviteľky, mm, teda hovorkyne vysoké predstaviteľky eh, Mogherini, a síce, že zastrašovanie a násilie, smrť a zranenia eh, zatýkanie ľudskoprávnych aktivistov, obmedzovanie médií a e, masy utečencov nemajú miesto vo volebnom procese. Chcel by som tiež pripomenúť kľúčový bod, ktorý e, bol formálne vyzvinutý voči burundským orgánom. Vyzvihla to pani Mogherini vo svojom liste z 13. apríla, e, pripomínajúc závery e, Rady pre zahraničné veci týkajúce sa Burundi. Pozorovateľská volebná misia musí mať aj ferový prístup k politickému priestoru a takýto priestor potom potrebujú všetci politickí aktéry a to je jasný prvok, ktorý musí byť e, sledovaný v týchto náročných podmienkach. Avšak nemôžeme vidieť tie voľby oddelenie od celého našeho partnerstva. Dohoda z Kotonu je v tomto jednoznačná. Musíme rešpektovať ľudské práva, demokratické princípy a právny štát ako základné prvky. Okrem toho, nemôže e, pretrvať beztrestnosť pre jednotlivých zodpovedných za, zneuži- za porušovanie ľudských práv. Príjmeme kroky, aby sme e, zabezpečili, že budú bratí na zodpovednosť. Výzva, pre ktorou teraz stojí EÚ a ďalší medzinárodné partnery Burundi, je e, zachovanie produktívneho dialógu a vyzvanie orgánov, aby sa snažili o konsenzus, ktorý vychádza z diskusie celého politického spektra a občianskej spoločnosti. V závislosti od vývoja Samozrejme sa zaoberáme všetkými eh, alternatívami, ktoré máme k dispozícii. Momentálne revidujeme s členskými štátmi dôsledky súčasnej situácie a aké sú možné nápravné prostriedky vzhľadom na mm, dohodu z Kotonu. Samozrejme budeme parlament informovať o tejto práci a majú toto na pamäti. Chcem vyzdvihnúť, že eh, šéfovia misií EÚ eh, za posledné mesiace sa angažovali v pravidelnom politickom e, dialogu, tak ako predpokladá článok 8 dohody z Kotonu. Keď e, sa hovorí o potenciálnych opatreniach, chcem vyzvinúť jeden bod. Európska únia je jeden z najväčších rozvojových partnerov Burundi a naša podpora je kľúčová na to, aby krajina mala lepšiu príležitosť a lepšiu šancu vymaniť sa z tejto štruktúrálnej fragmity a nadmernej chudoby. S týmto cieľom bol zdvojnásobený, náš, bol zdvojnásobený náš príspevok o pomoci pre Burundi a keď budeme revidovať ďalšie kroky, musíme sa zamyslieť na to, aby sme našli riešenia a propakovali pozitívne zmeny, ktoré umožnia Burundianom pokračovať v naplňaní svojich nádej a túžob. Musíme pomôcť chudobným a zraniteľným a nesmieme sa vyhnúť žiadnemu úsiliu Eh, ktoré vedie k čo najrychlejšej normalizácii situácie. Ako komisár pre rozvoj potrebujem vyvážiť naše záväzky voči občanom s potrebou mm, obozretného prístupu, najmä ak sa využívajú prostriedky štátu na eh, realizovanie represívnych opatrení. Veľmi sa teším na eh, názory vážených poslankyň a poslancov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz si vypočujeme za politické skupiny. Ako prvý vystúpi v mene EPP na 1,5 minúty Joachim Celer. Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, dnes predpoludní sme v parlamente hovorili o utečencoch, ktorí hľadajú útočisko v Európe a boli tu hlasy, ktoré hovorili, že nemôžeme uh, sa zaoberať len symptomami tohto eh, hnutia utečencov, musíme sa zaoberať aj príčinami, ktoré sú v krajinách pôvodu, odkiaľ ľudia utekajú a preto je dôležité a správne, že poukazujeme dnes aj na situáciu v Burundi, kde už niekoľko dní policia a armáda a rivalizujúce politické skupiny eh, sa násilne stretávajú. Eh, došlo už aj k úmrtiam a desiatky tisíc ľudí sú na úteku aj do susedných krajín, takže konflikty Burundi sú, nie sú už obmedzené iba na Burundi. A zdalo sa, že krajina po desaťročiach občianských vojen a statisícoch mŕtvych e, sa e, konečne dostala k demokracii, keďže v maj a v júni e, teda majú byť tie prezidentské parlamentné voľby. Aktu, aktuálny prezident Eh, oznámil, že protiprávne bude teda kandidovať na tretie obdobie, čo je pôvodom momentálne napätej situácie. Medzinárodní aktéry aj Európska únia sú eh, povinní eh, urobiť všetko preto, aby zabránili ďalšej humanitárnej katastrofe v týchto krajinách a v tejto krajine. Potvrdil to aj komisár. Ak EÚ pozorovateľská volebná misia ukáže, že ďalší E, teda týmto ukazujeme, že vývoj, ďalší vývoj v tejto krajine nám nie je ľahostajný. Ďakujem pekne, pán kolega Celer. A následuje za sociálnych demokratov predseda sociálnych demokratov Gianni Pitella. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, komisár a drahé kolegyne, kolegovia. Klíma násilia, teroru, zastrašovania, ktorá vedie tisícky ľudí, ktorí žijú v Burundi na, k úteku, a vzniká tam možnosť nového konfliktu, etnického konfliktu, tak to nás, e, to je zdrojom veľkého znepokojenia. To, že dosluhujúci prezident sa rozhodol kandidovať na tretie funkčné obdobie, to porušuje e, dohodu z Aruša a vzniká tu riziko, že Burundi bude uvrhnuté do víru násilia a že vyjde na zmar e, proces demokratizácie krajiny, ktorý ste spomenali. Niekoľko týždňov dozadu Eh, sprevádzal som eh, delegáciu mojej skupiny a vycestoval som do regiónu Veľkých jazier Burundi. Hovorili sme o dôvodoch genocídy z roku 1994 a ešte stále eh, pretrvávajú, len sú, tak povedať, latentné. Nie je možné, aby takéto podmienky vygenerovali nové monštrum Musíme konať rýchle. Sme si vedomí, že vysoká predstaviteľka Mogherini sleduje tieto veci zblízka a veľmi efektívne a sleduje teda vývoj situácie. Apelujeme na ňu, aby opäť e, bol zvýšený tlak na prezidenta, aby nezvažoval opätovnú kandidatúru. Aby to bol priamy apel na e, prezidenta. Chce vlastne sa opierať o moc e, bez schválenia ľudu alebo chce sa stať e, skutočne autorom podstatnej zmeny smerom k demokracie, demokracii v tej krajine. Treba si to zvážiť, pán predseda. My e, za Európu budeme musieť spraviť náš podiel. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Pitela. A teraz za konzervatívcov minúta a pol Anna Fotiga. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Vážený pán komisár, Burundi sa nachádza v jednej z najchudobnejších častí sveta, teda je to v oblasti e, Veľkých jazier. A samozrejme vieme, že tam prebiehajú občianské vojny a niekedy, e, každopádne už sme boli e, svetkami hmatateľných príkladov či v Rwande alebo v e, Demokratickej Konskej republike. A vieme, že mierová dohoda zaruší je veľmi krehká. Samozrejme, to viedlo k väčšej nádeji a k väčším očakávaniam. A naozaj by sme boli radi, keby e, sa tá stolička prezidenta opierala o demokratický proces, ale rozhodnutie zo strany vládnocej strany e, opätovne nominovať súčasného prezidenta na tretie funkčné obdobie samozrejme porušuje dohody Zaruša. A to je jedna z podstatných vecí, ktorá je príčinou celej vlny násilia a tieto vlny protestov, ktoré zachvátili krajinu. Pretože to pripomína to strašné obdobie občianskej vojny. A vieme, že vysoká predstaviteľka pani Mogherini môže sa spoliehať na podporu mojej politickej skupiny, pokiaľ ide o akékoľvek úsilie, na ktoré sa podujme smerom k zaručeniu mieru v Burundi. Pretože samozrejme musíme zabezpečiť, aby celý volebný proces bol spravodlivý a na to, aby sa tak stalo, budeme musieť vyslať volebnú pozorovateľskú misiu budeme sa musieť ubezpečiť, že tie voľby prebehnú v demokratickom kontexte a myslím si, že to bude jedna z e, veľkých skúšok demokratických pre Burundi. E, ďakujem pekne a teraz za liberálov Hilde Waltmans. No, ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, myslím si, že kandidatúra odchádzajúceho prezidenta spôsobuje obrovské problémy. Je to výbušná zmes pre E, krajinu. Naozaj v Burundi je to taká vybušná zmes, e, táto kandidatúra. Naozaj to musíme nazvať týmto slovom. Je veľmi krehký mier, ktorý v súčasnosti v krajine vládne a ten e, bude narušený mnohé regióny alebo oblasti vo svete spravili v minulosti chyby. My sme si zavreli oči a povedali sme si, že to môže byť len nejaký prejav násilia je to v Afrike každopádne opäť a kolegovia, to je príležitosť na to, aby sme sa vyhli výbuchu ďalšej explozívnej zmesi alebo výbušnej e, zmesi. E, nemali by sme to tabuizovať, pretože opäť príde ku genocíde. E, sa nám to četá pred očami a naozaj sa to stane. Po tej občianskej vojne v 94. som sama navštívila Burundi a videla som truhly s tisíckami kostí, rôzne časti kosti e, žien, detí, ktoré boli rozťaté mačetami. Naozaj musíme niečo spraviť, pretože mi vrie krv, keď si uvedomím, že len tak e, sedíme so založenými rukami a nič nerobíme. Nestačí o tom len diskutovať. Samozrejme, diskusia musí prebehnúť, ale musíme ju podporiť aj reálnymi konkrétnymi krokmi. Samozrejme, sústrať všetkým rodinám, ale my to často hovoríme ospravedlňujeme sa, ale tí ľudia, ktorí tam žijú, tie potrebujú konkrétne naše kroky. A ja dúfam, že sa niečo podarí konkrétne spraviť. Môžete sa, podporiť, e, môžete sa spolehnúť na podporu. Alde. Za Guengel, e, pani Veržiat, minúta a pol. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda dohody za ukončili viaceré roky občianskej vojny v Burundi. Išlo teda hlavne o konflikt medzi Hutu a Tuci, naozaj dlhotrvajúce. Došiel prvý eh, Hutu prezident eh, k moci, potom náš začal proces národného zmierenia a eh, prišla nová ústava. Áno, odchádzajúci prezident kandiduje na prezidenta po tretí krát a toto ohrozuje to veľmi citlivé, tú celú rovnú, ktorá tam vznikla vznikla vlna protestov a reakciou bola naozaj e, silná represia e, viacero mŕtvych, e, dochádza k zatýkaniu, o tom všetkom informujú miestne mimovládne organizácie. Ide o mladých, ale aj rôzne skupiny ľudí, ktoré vychádzajú do ulic. Takže vyzývame stranu, ktorá je pri moci, Eh, ľudia, ktorí prišli už eh, o funkcie, viac než 20 miliónov, 20 tisíc eh, ľudí sa muselo presídliť a boja sa o svoje životy. Takže naozaj potrebné, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách. Musíme vyzvať prezidenta a ostatné orgány, aby Eh, zmenili situáciu, taktiež vonkajšia pomoc je dôležitá, pretože krajina od nej do veľkej miery závisí. A potom podpora eh, volebného postupu. Eh, musíme naozaj trvať na tom, aby voľby prebehli náležitým spôsobom. A vieme, že hlas Európskej únie, hlas Európskeho parlamentu, na ne sa čaká v Burundi. Nemôžeme tento región ponechať svojmu osudu, aby sa ešte viac destabilizovať a musíme sa naozaj vyhnúť vyhnuteniu situácie ako najrýchlo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšia vystupí Maria Hojbuch, eh, minúta a pol za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, vy ste právom popísali situáciu v Burundi. Eh, pomenovali ste tie problémy a takisto ste poukázali na tú krehkú situáciu. Eh, situácia v oblasti ľudských práv, a vychádzam aj z vášho vystúpenia, aj vy ju vnímate veľmi kriticky z pohľadu opozície. Je to veľmi neblahá situácia. Preto mám na vás niektoré konkrétne otázky. Na jednej strane ste hovorili o zostavení volebnej pozorovacej komisie, akým spôsobom bude prebiehať toto zostavenie, budú to ľudia na vysokej úrovni. Považujem to za e, veľmi dôležité, tak aby sme vyslali signál smerom k vláde Burundi. Ďalšia otázka, aké opatrenia príjme EÚ na to, aby zabezpečilo dobrú koordináciu so všetkými medzinárodnými pozorovacími volebnými misiami, a ako podporí občianskú spoločnosť Burundi v rámci pozorovania volieb. E, Uvažuva, uvažuje sa aj nad zapojením obč- občianskej spoločnosti do tohto procesu. Uvažuje Európska únia e, ten vyčlenený rozpočet pre Burundi alebo vyčlenené prostriedky v prípade, že bude opätovne zvolený súčasný prezident, že zmrazí tieto prostriedky. To musíme tiež podľa mňa diskutovať, e, pretože tu máme k dispozícii nástroj, ktorý nám pomôže ovplyvňovať e, prezidenta a jeho činnosť a nielen e, slovami, ale skutočne skutkami. A v prípade, že nechcete takéto prostriedky zmraziť, ako e, sa chcete ubezpečiť, že budú účelovo vynakladané a že naozaj budú vynakladané na tie správne veci a že nebudú zneužívané súčasnou vládou. Ja sa teraz, teraz odkazujem na článok 96 z dohody Kotonu, ktorý hovorí o pozastavení vzťahov medzi Burundi a EÚ na základe tohto článku by to bolo možné. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Hojbuch. E, minúta a pol e, kolegyňa Kašitu Kienge. Grazie, signor presidente. E, ďakujem pekne, pán predseda. Dnes sa nachádzame pred veľkou zodpovednosťou, z ktorej nemôžeme uniknúť E, máme moci zastaviť takýto masaker, e, ktorý sa deje e, a takéto, takúto genocídu, ktorá sa deje v tejto oblasti Afriky. Áno, je to genocídia. Často sa vzdávame takéhoto slova, ale my len prizeráme sa nehanebne, ako sa dejú takéto katastrofy. Kandidatúra Nukuru Rizizu na tretíkrát bude mať obrovské neblahé dôsledky. Bude to porušovanie ľudských práv, bude to obmedzenie mediálnej slobody a slobody vyjadrovania. E, v tejto chvíli to práve sa snaží vláda realizovať. A myslím si, že musíme začať od RPA a musíme naozaj implementovať všetky nevyhnutné kroky na to, aby sme e, otvorili mierový proces v krajine. Ak to bude nevyhnutné, oprieť sa aj o e, individuálne sankcie namierené proti nepriateľom mieru. E, svojho času sa táto občianská vojna rozšírila až do Rwandy a naozaj veľmi ohrozovala celú oblasť. Dnes ale už nemôžeme e, rovnakým spôsobom konať a nemôžeme sa stať komplicmi. Naozaj my musíme, e, keby sme teda nekonali, tak určite pomáhame diablovi. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz minúta a pol. Linda McEwen. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, vítam vaše vyjadrenie a takisto vyhlásenie vysokej predstaviteľky. Koniec násilia musí prísť hneď, pretože takéto masové násilie a takisto zatkynanie oponentov politických, to v rámci demokratického procesu nemá svoje miesto a potrebujeme, aby sme konali, aby sme to zastavili. My musíme byť pripravení podporiť Burundi v rámci mierového dialogu, musíme etablovať mierový dialog, musíme ich pripraviť na mierové voľby, pretože tie sú podstatné, ako ste povedali, nielen pre Burundi, ale pre celú oblasť e, Veľkých jazier, kde sa voľby predpokladajú v rámci nadchádzajúcich 18 mesiacov. Komisár takisto povedal, že Európa sa viac viac angažuje v oblasti Burundi. Ja ako predsednička výboru pre rozvojovú pomoc, chcem tiež byť svetkyňou toho, že sa budeme viacej zaobrať týmto regiónom a konkrétne aj Burundi a že budeme pomáhať e, naštartovať hospodárstvo a služby pre e, miestne obyvateľstvo, ale nemôžeme tak spraviť bez mieru, bez e, stability a preto potrebujeme, aby vláda načúvala našim výzvam dnešným. Už sme svedkami, ako tisícky ľudí prekračujú hranicu a idú do Konskej republiky, do Rwandy. Aj tí ľudia potrebujú naši, našu pomoc E, verím, že ste hovorili už s komisárom Delandisom a že potrebujeme aj zaangažovanie OSN. A e, nakoniec musíme apelovať na Burundi, aby e, nezavrhli ten, tú dividendu, tak povedať, mierovú, ktorá bola vytvorená za posledné obdobie a musia načúvať tým hlasom demokratickým a musia pomôcť krajine vrátiť sa späť na nohy. Ďakujem pekne. Minúta a pol Elena Valenciano. Desde 2011 en Burundi se han ido cerrando los od roku 2011 v Burundi vznikalo, pardon, zanikalo čoraz viac miest, kde sa mohla voľne prejavovať verejná mienka. Prezident e, aktívne bránil v tvorbe demokratického systému, takže v tejto súvislosti naozaj sa nesiahlo veľa pokrokov prezident Kurunziza požiadal o tretie funkčné obdobie, čo situáciu ešte viac zhoršilo. Kolegyne, kolegovia, ako aj komisár povedali, že toto porušuje dohodu z Aruša. Krajina, kde bola minulosť taká dramatická v regióne, kde je stabilita naozaj želaním, je rozhodnutie súčasného prezidenta naozaj veľkým rizikom pre všetkých. Ja by som ho chcela vyzvať, aby sa znova zamyslel, aby to znova zvážil a vyzývam vládu, aby obnovila vysielanie uzavretých vysielačov a znova naštartovala takto cestu k demokracii. Ak prezident eh, nezváži svoje rozhodnutie, ak ho nezmení, a keď sa nepríjmu opatrenia na férové voľby, v takom prípade Európsky parlament nepodporí volebný proces v Burundi, lebo e, tieto voľby by neboli spravodlivé. A Kurunziza naozaj potrebuje veľký tlak z našej strany. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz Catch the Eye. Prvý rečník je pán Kaputo. Máte jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Už som vystupoval v tejto snemovni, pokiaľ ide o Burundi, eh, Boboro Gurgi v januári, to bol prípad, to bol eh, novinár, riaditeľ Radio Public African. Eh, zdá sa, že situácia sa ešte zhoršuje v týchto hodinách. 25. apríla boli krvavo potlačené manifestácie a to sú javy, ktoré už dlho sužujú krajinu. Hlavne sú nezávislé médiá takýmto spôsobom postihnuté ktoré boli úplne alebo čiastočne pozastavené v vysielaní. Takisto boli niektorí novinári zatknutí. Motívy, motivom je teda opätovná kandidatúra prezidenta súčasného. A samozrejme to je v rozpore s článkom 96 ústavy, ktorá bola prijatá samým prezidentom. Je nevyhnutné tlačiť na burundské úrady, pretože takýmto spôsobom sa dostáva na pokraj civilnej občianskej vojny a takýmto spôsobom e, tu hrozí potlačenie slobody slova a prejavu. Ďakujem pekne. Marias. Teraz pán Marias na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Situáciou v Burundi sa nezaoberáme prvýkrát. Už sme o tejto téme hovorili, nebolo to až tak dávno. A ja som vtedy vystupoval proti krokom prijatým voči jednému žurnalistovi v tej krajine. A vidíme, že to napätie je znova tu, znova tu, e, znova dochádza k stretom a mm, ako by sa minulosť viac menej vracala. Pamätáme si na 90. roky, e, na to, koľko tam prišli o život. Prezident Kurunzice sa rozhodol, že chce tretie funkčné obdobie, čo spustilo demonstrácie, protesty, ktoré boli násilne potlačené. Stovky sú vo vezení, sú tam dokonca aj obete a je potrebné s toto, um, týmto násilím skoncovať. Sloboda médií musí byť daná. A táto téma uh, je pre nás dôležitá, aj preto máme 20 tisíc ľudí, ktorí ušli do sedných krajín, do Rwandy a do Konga. Čiže naozaj je potrebné spustiť ten alarm, pretože vidíme, že tieto uh, toky migrantov budú mať obrovský dopad na celý región. Ďakujem. A teraz kolega Jakovčič, minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nachádzame sa v situácii, kedy hrozí nová vojna. Dúfame, že k tomu nedôjde, ale hrozí nám iste utečenecká kríza, ktorá už vzniká, už existuje. A kto za to zaplatí? Európa by sa mala zapojiť, mohla by pomôcť riešiť situáciu. so zohľadnením celej regionálnej situácie, čiže musíme sa vyhnúť vyhroteniu situácie hneď za našimi hranicami. Tragédie v Stredozemnom mori presne e, sú spôsobené tým, že sme nekonali v určitých častiach sveta, vrátane Afriky. Súvisí to situáciou aj v tejto krajine Musíme vyslať jasný signál, Európska komisia musí tiež vyslať jasný signál, že požadujeme, aby ľudia v Burundi nemohli eh, kandidovať vo voľbách konkrétna osoba, eh, pokiaľ to neumožňuje legislatíva. Teraz pán Castaldo, na minútu, nech sa páči. Grazie, presidente. Sfortunatamente ci ritroviamo a... Eh, ďakujem pekne už eh, nespočetne krát hovoríme o Burundi a musíme konštatovať eh, autoritatívny prevrat, eh, ktorý narušuje demokratický chod a takisto boli porušené všetky dohody z Aruši a je to pokus súčasného prezidenta Kurunzizu. Tá kandidatúra, ktorá podľa mňa aj podľa mnohých, ktorí sedia tu na v tejto snemovni, predstavuje úplný nedostatok nielen zodpovednosti politického typu, ale takisto aj útok na blahobyt obyvateľov. No, môžeme hovoriť e, o útoku na prezidentské kreslo. To, čo sme svedkami e, počas týchto dní a takisto aj pokiaľ ide o útek e, mnohých obyvateľov do susedných krajín, to nám len pripomína, ako Európska únia musí naďalej zachovávať takú tvrdú líniu a musí spraviť všetko v jej silách, aby prezident si uvedomil, že tá kandidatúra nie je vhodná a že by mohla uvrhnúť krajinu opäť do stavu genocídy z roku 1994 E, dúfame, že vlastne úsilím budeme schopní zabrániť katastrofe skôr, ako sa naplní a že budú prijaté všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sme jej zabránili. Thank you very much. Uh... Ďakujeme pekne. A teraz uzavretie a odpoveď na otázky zo strany pána Mimicu. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni, poslankyne, poslanci. Táto moja názorov bola veľmi užitočná. Chcem sa poďakovať poslancom za to, ako jasne vystúpili a za obsah ich vystúpení. Pokiaľ ide o pozvateľskú misiu a koordináciu volieb, chcem povedať, že ku koordinácii dochádza v centrále aj priamo v teréne. Máme tu spoluprácu s pozvateľskou misiou OSN, máme kontakty aj s Africkou úniou a v týchto budeme naďalej pokračovať. Za diskusie vyvstali tri hlavné závery. Poprvé, že máme podporu tejto snemovne, pokiaľ ide o vyhodnotenie všetkých možností, ktoré máme k dispozícii v rámci dohody z Kotonu a ďalších nástrojov, ak sa situácia nevyrieši. Osobitnú pozornosť treba venovať dodržiavaniu ľudských práv a základných slobod. Druhý záver Máme veľkú zodpovednosť voči Burunčanom, musíme ich chrániť pred eh, hospodárskymi a monetárnymi rizikami v krajine, ktorá je už aj tak veľmi zraniteľná a toto musíme mať neustále na zreteli. A po tretie, Samozrejme, že chceme podporiť voľby na v dispozícii, zároveň však je potrebné burundským orgánom jasne povedať, aké sú podmienky otvoreného volebného priestoru, verejného priestoru a musíme aj e, veľmi monitorovať, čo to všetko je dodržané. Ja som za zachovanie diskusie s vami, dialogu s vami a ešte raz uznávam úlohu parlamentu pokiaľ ide o to, aby tá dôležitá otázka rezonovala na medzinárodnom fóre. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár.